Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sollten anfangen, weil wir haben ja auch... Äh, Kolegyne, kolegovia, takže navrhujem, aby sme začali naše rokovanie, keďže pokiaľ túto spoločnú časť rokovania nemáme veľa času k dispozícii, to znamená, že na úvod vás všetky srdečne vítam. Som veľmi rada, že tu máme ďalšie spoločné zasadnutie medzi Výborom pre kultúru a, kultú- a eh, Výborom pre zamestnanosť. No a ide tu vlastne o návrh, ktoré sa týka Europasu, ako aj agenda zručnosti. Máme sa tým zapodievať, o tom diskutovať, o jednotlivých správach, ale najlepšie bude, keď vlastne schválime formálne náš program, bod 1, takže schválovanie programu. Chcem sa spýtať, či sú nejaké návrhy na úpravu, doplnenie programu. Zdá sa, že nie. Výborne, takže týmto pádom sme náš program schválili. Takže bod číslo 2 oznámenia predsedajúcej. Dnes do obeda, pokiaľ ide o jazykový režim, môžete hovoriť a počúvať francúzštinu, nemčinu, taliančinu, holandčinu, angličinu, dánčinu, gréčinu, španielčinu, portugalčinu, švédčinu, češtinu, estončinu, maďarčinu, litovčinu, polštinu, slovenčinu, slovinčinu, bulharčinu a rumunčinu. Okrem toho by som ešte chcela, ako vždy, poukázať na to, že samozrejme toto vysielanie je, e, toto zase vysielané a je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem privítať návštevu študentov z Univerzity v Poatie. Srdečne vás vítam. Študenti boli pozvaní pani Moran Šatie. Zúčastne sa časti našej diskusie. Sú to mladí ľudia, ktorí častokrát, e, teda vlastne sa už e, sú predtým, aby spravili krok smerom na trh práce. Je tu o témy, ktoré sa ich v zásade dotýkajú, ktoré budeme dnes diskutovať a som presvedčená, alebo dúfam, že vás zaujme táto diskusia, že vás budú zaujímať tieto veci, o ktorých tu budeme diskutovať. Možno si odtiaľto niečo odnesiete. V každom prípade vás tu srdečne vítam na našom výbore alebo na našich výboroch a prajem všetkým Dobrý deň. Vítajte. Ešte predtým, ako sa pustíme do týchto správ, dovolte, aby som poukázal na pár procedurálnych aspektov. Pokiaľ ide o druhú správu, takže pokiaľ ide o agendu zručnosti, bola, bola tu žiadosť, aby lehota pre pozmeňujúce návrhy sa trošku predlžila my sme to veľmi podrobne preskúmali a dospeli sme k výsledku, že pokiaľ ide o túto lehotu, môžeme ju maximálne predlžiť do 6. apríla do 12. A to aj za predpokladu, že potom avšak ten termín pre skúmanie pozmiecich návrhov žiaľ musí odpadnúť. Pokiaľ ide o správu Europase, chceme tie lehoty nechať tak, ako vám to bolo oznámené, ako vám to bolo navrhnuté. To znamená, že tá lehota pre pozmeňujúce návrhy je do 30. marca do 12. a pokiaľ ide o skúmanie pozmeňujúcich návrhov, uskutoční sa 25. apríla. Ide tu o legislatívnu správu a pre EMPO je to veľmi dôležité, aby vlastne ten termín, pokiaľ ide o skúmanie pozmeňujúcich návrhov sa uskutočnil, takže v tomto zmysle nie je možné vykonať žiaden ďalší presun pokiaľ ide o tému Europasu, teda pokiaľ ide o agendu zručnosti, tam by sme sa mali držať stanoveného časového plánu. No a teraz by som vlastne dala slovo kolegyni Marite Úsku, ktorá je podpredsedničkou výboru EMPL. Marita, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme priamo pristúpiť k nášmu programu, dáme slovo spravodajcom, pokiaľ ide o túto tému. Takže pán Mann z výboru EMPL dostane slovo a potom pán Malinov z výboru pre kultúru. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rád, že tu máme dva výbory, dobré výbory, ktoré pevne verím dosiahnu spoločné výsledky, pokiaľ ide o nás, obi dvoch. Mali sme skutočne veľmi dobrú a plodnú spoluprácu a pokiaľ ide o výsledok, tento v zásade vidíte. Máme tu 42 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá oblasť, aby takto spolupracovali výbory a by sme možno dosiahli spoločné politické smerovanie. Áno, určite bude množstvo pozmeňujúcich návrhov, v každom prípade popracujeme ale chceli sme dosahovať koncenzus. Pokiaľ ide o to východisko z toho, že, z toho smerovania, že pokiaľ ide o podporu Európasu, áno, je to úmysel, je to pre nás dôležitý nástroj a celková tá myšlienka, že by sa to malo aktualizovať alebo modernizovať a zlepšiť, áno, to podporujeme, v každom prípade to musí byť taký nástroj, kde osoby, ktoré si hľadajú prácu, ale aj e, študujúci e, musia z toho profitovať rovnako aj malé a stredné podniky a pokiaľ ide o e, zapojenie vnútroštátnych orgánov a sociálnych partnerov, to je veľmi dôležité, aby všetci to vnímali tak, že je to dôležitý nástroj. No a samozrejme, vystáva tu otázka ako tradične, ako to zabezpečiť, keď 14 členských štátov majú zásadné pochybnosti, pokiaľ ide o tú orientáciu, ako s tým prišla Európska komisia, tak dalo by sa povedať, že mm, asi jednoducho sa nedostatočne reaguje na to, ako sa postupuje na úrovni členských štátov, ako by to tempo ne, nestačilo. To znamená, že vidíme, že to úsilie musí byť primerané, v niektorých oblastiach nesmieme unáhliť, takže tieto obavy sme sa snažili nejakým spôsobom odzrkadliť. No, keď si položíme otázku, čo sa zabezpečilo na úrovni členských štátov, to nechceme v žiadnom prípade ohroziť, chceme zachovať tú mnohorakosť, chceme, aby sa zachovali aj právomoci, a pokiaľ ide o Europass, e, zmysel to bude dávať iba vtedy, ak to nebude preťažené jednotlivými podmienkami, ako aj dopadmi, kde by sme mohli povedať, že ale však predsa to ohrozuje fungovanie. Takže celkovo zásadné je to, aby to fungovalo čo najjednoduchšie. Malo by sa postupovať e, krok za krokom a nestačí povedať, že musí sa to vyriešiť na európskej úrovni, bude to fungovať. Ide, to o to, ide tu o to, že máme mm, národné orgány Europasu, už od roku 2004 a to znamená, členské štáty v tejto oblasti majú množstvo právomocí a dôležité je to, aby tieto právomoci sa využívali. Máme veľké e, obavy, pokiaľ do predstavu Európskej komisie, pokiaľ do o ESCO, že by sa ESCO mal vyvíjať tieto súvislosti. Čo to je? Je to v zásade klasifikácia e, zručnosti, kompetencií, kvalifikácií a povolaní podstate veľmi rýchlo sme to mohli zhodnotiť, že je to určitý projekt, ktorý ešte nie je dostatočne rozvinutý. Nie je to ani veľmi overené na úrovni členských štátov. To znamená, že chceme sa trošku dištancovať od tohto, pokiaľ ide o našu oblasť, ktorá sa týka Europasu. A potom ešte jeden dôležitý bod. Konec koncov sú to aj skúsenosti členských štátov. Ide o koordinačné orgány. To sú národné skupiny expertov v rámci Európasu, Tieto ale pracujú veľmi efektívne a úspešne, snažia sa aj veľmi komunikovať, takže určite to nie je žiadna mašinéria, ktorá by chcela niečo brzdiť. Jednoducho musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o Európu, musíme sa za mňa učiť a pokiaľ ide o poradnú skupinu, tá preukázala svoje zručnosti a schopnosti a preto bolo dobre z hľadiska komisie, keby vlastne sa aj naďalej viedol dialog s členskými štátmi, pokiaľ tieto témy, potrebujeme mať také riešenie, ktoré zabezpečí zjednodušenie a účinnosť a hlavne zvýšenie účinnosti a to je správny prístup. Pani predsedníčka, ja som trošku mm, bol nespokojný, pokiaľ ide ten termín, ktorý ste ohlásili. Totiž to ide o to, že včera večer, pokiaľ ide o rokovania, v rámci kontaktov s rady sme zistili, že pokiaľ ide o radu, má sa vykonať výrazná revízia konkrétne 6. apríla, preto by nebolo vhodné, keby na základe dvoch dokumentov sme ďalej pracovali a jednoducho je dôležité zohľadniť aj tú aktuálnu prácu rady. Bude to ale veľmi zložité potom v trialógu, preto by som chcel požiadať o to, aby sme nezachovali ten 30. apríl 30. marec, preto, alebo 6. apríl dostaneme niečo nové. Možno by bolo dobré si to prejsť na úrovni koordinátora, aby sme to lehotu predložili treba na 10. apríl. Ak 6. 6. apríla niečo dostaneme, my sme zvyknutí, budeme pracovať aj v noci, aj s našimi asistentami to zvládneme, takže toho 10. by sme mohli zvládnuť, aby sme povedali, že dobre je to aktualizovaný spis, aby sme potom mohli e, primárnym spôsobom viesť tie rokovania, takže to som chcel tak ešte predniesť, pokiaľ tú diskusiu, teším sa už na diskusiu s kolegom Malinovom, ale samozrejme aj s ostatnými kolegyňami a kolegami, ktorí vlastne sa zúčastňujú tohoto spoločného zasadnutia. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. A teraz pán Malinov, nech sa páči. Vy ste z výboru KALT. Well, if Mr. Mann uh, is right, if... Ďakujem pekne. Áno, takže ak v zásade tá spolupráca bola taká dobrá, ako hovoril o tom pán Mann, tak nemám ani tak veľmi dodať, čo dodať a mnohé veci, ktoré možno boli sporné, to sa nám podarilo vyjasniť. Ja by som akurát chcel povedať tým kolegyňam, kolegom, ktorí neboli súčasťou toho procesu, že v čom v zásade vidíme problémy. Takže keď si pozrieme ten pôvodný rámec Europasu, to je známe ako súbor dokumentov a komisia chcela, aby sa vlastne e, toto zmenilo na platformu, ktorá poskytuje službu, služby. To nebolo nejaká dokumentačná dokumentačný nástroj. Takže ak chceme zabezpečiť, aby tento rámec fungoval, vidím tu určitý paradox. Totiž to, ako môžete niečo zmeniť, e, niečo je úspešné, na to by to bolo lepšie, bez toho, že by ste nevykonali nejaké zásadné zmeny, ktoré by nevedli aj k tomu, že ten proces sa zhorší. No a to sme identifikovali ako problém. Takže ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí pracovali v tejto oblasti, ďakujem poradcom ako aj asistentom, lebo pokiaľ ide o moje skromné skúsenosti, tak e, tá práca bola skutočne veľmi zložitá, podstate zložitejšia, ako čo som kedykoľvek zažil. Totižto boli tu, bol tu značný odpor, veľmi dobré odôvodnenie zo strany členských štátov. A jednoducho ten, tie počty boli podstatne vyššie ako, ako porovnaní s postupom žltej karty. Avšak ale vidíme tu, že bol tu pozitívny koncenzus pokiaľ stanoviska členských štátov, to znamená, že oni veľmi presne povedali, čo sa im pozdáva a bol tu všeobecný koncenzus v tom zmysle, že revízia je nevyhnutná a boli dostatočne úprimné na to, aby skonštatovali, v čom spočívajú ich obavy a kde vidia určité rizika a v zásade na to sa už poukázalo. Pokiaľ ide povinné využitie ESCO, v tom boli veľmi jasní, že toto je pozitívne, avšak ešte to nie je plne rozpracované. Možno by sa to malo zabezpečiť do budúcnosti, ak to bude úspešné a jasne povedali, že pokiaľ je otázky riadenia, to je pre nich zásadné, avšak pokiaľ návrh komisie obsahuje mnohé rizika, finančnú záťaž a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ ide o túto správu, my sme to označili ako revíziu Europasu. To znamená, že sme skutočne revidovali tú revíziu výrazným spôsobom. Momentálne som toho názoru, že máme tu dobrý základ pre kompromisy. Samozrejme, sú tu takí, ktorí chceli byť ambicioznejší, sú trošku nespokojní, avšak myslím si, že oceňujú naše úsilie, že sme chceli zahrnúť tie dôležité veci a potom ide aj o to, že členské štáty, ktoré vyjadrili svoje obavy, snažíme sa im byť v ústrety a podľa mňa je to skutočne dobrý základ pre kompromisy, čo je dobré aj pre našu, našu verziu textu, že je tu značný pokrok po viacerých rokoch, Jednoducho veci sa trošku zmenili, ide o to, ako zabezpečiť, aby to fungovalo, môžeme postúpiť na ďalšiu úroveň. Ak chceme, aby to bolo úspešné, sú tu samozrejme viaceré možnosti, ak sa dá, ich môžeme využiť. Samozrejme, e, môže sa situácia, že technologické zmeny nás povedú k tomu, že musíme ešte skôr vykonať nejaké úpravy, takže ako som vravel, je to dobrý základ pre kompromis po veľmi zložitej práci a pokiaľ revíziu Europasu, myslím si, že môže to byť úspešné ako ďalšia platforma. Ešte by som chcel inú vec skonštatovať. V zásade to platí od začiatku. Týka sa to pre všetkým študentov, ktorí sú aj tu prítomní. Toto je v zásade taký typický proces veľmi ambiciozného, ale aj e, riskantného návrhu komisie, rozumné diskusie, odôvodnené stanoviská zo strany členských štátov. Vede o to, ako hľadať kompromis, ktorý v zásade je jediným možným riešením. Nechceme tu mať nejaký konflikt, nejaké riziká. Nesmieme zabúdať na to, že pokiaľ ide o tie národné centrá, tam je združených mnoho expertov, mnoho znalostí a potom musíme uvedomiť, že sa pohybujeme v oblasti vzdelávania, kde sú vnútroštátne špecifika a tradície, ktoré zahrávajú dôležitú úlohu. A to je v zásade to, ako to vnímame je to skutočne veľmi zložité a niekedy, tak povedz, to nedáva ani zmysel snažiť sa zabezpečiť zjednotenie na európskej úrovni. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen Dank an die beiden Berichterstatter. Ďakujem pekne obidvom našim spravodajcom. Ja by som navrhla, že pokiaľ je procedurálne kroky, tým sa môžeme zapodívať po obsahovej diskusii, takže najprv sme mali mm, vyjasniť obsahové otázky, preto by som teraz rada dala slovo teňovým spravodajcom do výborov a začneme vlastne kolegyňou Marita Úskup na 2-3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, takže najprv by som sa chcela poďakovať našim spravodajcom. Chápem, že ste sa snažili zamerať na mnohé obavy, ktoré boli vyjadrené, pre všetky také významnejšie. všeobecnosti by som chcela skonštatovať, že myslím si, že tie línie e, z našej strany sú podobné. Pokiaľ ide vlastne o to formálne prepojenie na ESCO, to prerušenie, to je veľmi dôležité. takže toto je určitá iniciatíva, ktorá je v pilotnej fáze. A jednoducho ešte nie sú známe detaily, ako by vlastne fungovalo v praxi to prepojenie Takže ja to vnímam tak, že pokiaľ je Europass, musí to zostať dobrovoľným nástrojom transparentnosti a mali by sme sa snažiť zlepšiť to, čo už tento nástroj znamená. Europass by sa nemal zmeniť výrazným spôsobom alebo nejako kopírovať, zdvojovať to, čo už existuje. Pokiaľ ide o komisiu, chce zriadiť národné koordinačné body, chce pracovať s meta údajmi, pokiaľ ide o uľahčenie výmeny informácií, pokiaľ ide o koordináciu oblasti e, zručnosti. Toto no pre mňa nie je ani tak e, technická, je to skôr politická vec a v tejto súvislosti budeme mať e, pozmeňujúce návrhy. Sú tu určité kľúčové otázky, ktoré boli prednesené, pokiaľ je Europass, že sa s tým pomerne ťažko pracuje, a že vlastne sa to nezameriava na kľúčových užívateľov. Toto sú otázky, ktorým by sme sa podľa mňa mali zapodievať detaľnejšie. To znamená, že musíme preskúmať samotné znenie textu, pokiaľ ide o aj zapojenie sociálnych partnerov a zainteresovaných subjektov. A toto je kľúčová otázka pre mnohých z nás, aby zainteresované subjekty, experti a sociálni partnery boli primeraným spôsobom zohľadnení. To je bolo všetko. Myslím si, že návrh je dobrý, Avšak bude nevyhnutné trošku spraviť drobné úpravy. Ďakujem. Ja, vielen herz. Ďakujem pekne. Monika Smolková za výbor Kult. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo na minulom stretnutí som svoje vyjadrenie končila tým, že podľa môjho názoru je potrebná dôkladnejšia analýza súčasného stavu a na základe nej aj pripomienok členských štátov prijať legislatívu, ktorá bude plne funkčná a bude využívať všetky moderné dostupné informačné technológie a bude pomáhať študentom, pracujúcim, ale aj zamestnávateľom v rámci celej Európy dnes by som tým začala, pretože práve absenciu analýzy súčasného stavu fungovania Europasu považujem za kľúčovú. Aj z tohto dôvodu považujem návrh komisie za príliš ambiciózny. Súhlasím, že je potrebná, potrebné modernizovať nástroje Europasu, pretože vývoj informačných technológií a potreby trhu práce sa za obdobie od uplatňovania Europasu výrazne zmenili pri osobnom prieskume v niektorých členských štátoch, ako Europass funguje, som narazila na skutočnosť, že Europass je v anonymite. Preto by sme sa mali zamerať na jeho viditeľnosť na národnej úrovni, na univerzitách, stredných školách, organizáciách, ktoré poskytujú služby pre zamestnanosť a tak ďalej. K návrhu komisie mám aj ja, aj moji kolegovia z frakcie aj ďalšie pripomienky a určite ich vyjadríme v pozmeňovacích návrhoch Spomeniem niektoré, zhrla som ich do siedmých bodov. Po prvé, v návrhu komisie nie je jasné, kto bude Európa používať a na aký účel. Po druhé, v jednotlivých článkoch by sme mali jasne používať pojmy sociálni partnery a mládežnické organizácie namiesto všeobecného zainteresované strany. Po tretie, odkazy na Európsky kvalifikačný rámec, ktoré, ktorý mnohé členské štáty používajú, by mali byť zvýraznené namiesto odkazov na ESCO. Európska kvalifikácia zručnosti kompetencia povolaní. ESCO nie je dokončené a pokrok je pomalý. Po štvrté, chceli by sme doplniť uznávanie zručností získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania v súlade s novými iniciatívami komisie ako Európsky zbor Solidarity. Na to by sme sa mali zamerať. Je to aj ďalším dôvodom, prečo nechceme používať odkazy na ESCO, keďže tento druh zručnosti neobsahuje. Po piaté, súhlasíme so zameraním sa na uznávanie zručnosti a kompetencií, ale chceli by sme pridať rozpoznávanie zručnosti a kompetencií aj medzi členskými štátmi. Po šieste, mali by sme jasne definovať nasledovné termíny znalosti, zručnosti a kompetencie pretože ohľadom nich v debatách eú pretrváva zmätok a tieto pojmy sú v dokumentoch prezentované. Európsky kvalifikačný ramec poskytuje ich jasnú definíciu. A po siedme, na záver, aby som nebola iba kritická, myslím si, že dokument komisie je zaujímavý z tohto hľadiska, že má ambíciu aktualizovať súčasný Europass, ktorý je ešte z roku 2004, ale dúfam, že aj pozmeňujúcimi návrhmi ho urobíme ešte dynamickejším a atraktívnejším nástrojom pre lepšie služby v oblasti zručnosti a kvalifikácií. Dynamický a atraktívny však ale nesmie znamenať, končím, že národné koordinačné centra pre zručnosti zavalíme veľkým rozsahom agendy, pričom nebudeme vedieť zabezpečiť transparentnosť, overovanie pravosti a identifikácie dokumentov. Obávam sa, aby sme nakoniec pôvodný význam Europasu ako prostriedku na jednotný informačný rámec prostredníctvom životopisu pre zlepšenie mobility študentov a pracujúcich neznefunkčnili. Ďakujem pekne. Pozmeňovacie návrhy dáme bez ohľadu na to, aký termín bude. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že tu som ukazoval, že nemám veľa času. Áno, náš čas je obmedzený, preto musím trošku dbať na rečnícky čas, aby jednoducho sme zachovali ten stanovený časový rámec, sme približne. Teraz dostane slovo Jana Žitňanská za EKR a výbor EMPL. Nech sa páči. Thank you so much. I will speak also on behalf... Ďakujem pekne. Ja hovorím zároveň aj v mene kolegu z výboru KULT, takže začnem vlastne o slovami. Takže spravodajci, kolegové, pokiaľ ide o EKR a obavy v tejto súvislosti, áno, sme radi, že máme takúto výmenu názorov. Ja sa chcem obmedziť návrh správy. To, čo nám, tak ako na to predstavila spravodajca, som veľmi rád, že zdieľajú obavy, ktoré sme vnímali aj my, že chcú ich riešiť prostredníctvom konštruktívnych pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ túto správu. Pokiaľ ide EKR, podporujeme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, že by som udržať dobrovoľný charakter Europasu a pokiaľ ide o princíp subsidiarity a tu ide o zachovanie útroštátnych štruktúr ako aj administratívnych ustanovení, ktoré fungujú. Zároveň vítame rozhodnutie, pokiaľ ide o dobrovoľnosť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o využívanie Európskeho kvalifikačného rámca ako podporný rámec na to, aby sa poskytovali informácie v rámci Europasu. No a potom ide o vypustenie článku 6, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o ESCO, o tento rámec. Jednoducho nie je možné tým pádom použiť klasifikácie ESCO ako základ pre Europass, keď vlastne to ešte nebolo plne rozpracované, ani otestované, ani schválené členskými štátmi. No a napokon pozmejúce návrhy, ktoré sa týkajú nákladovej účinnosti, tie podporí naša skupina EKR. Chápeme, že bola odvedená veľká práca spravodajcov, pokiaľ ide o tieto spisy, tento spis, a e, pokiaľ smerovanie správy, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh EKR, e, pokiaľ výbor pre kultúru, nebude ich veľa. A, ktoré by som chcela ja pridať a, e, k tomuto ako som už spomínala pri našej prvej debate, vítam revíziu Europasu, nakoľko prax ukázala, že je nutné modernizovať tento nástroj tak, aby lepšie zohľadňoval nielen meniace sa potreby potenciálnych používateľov na trhu práce, ale aj reflektoval nové technologické pokroky. Nebudem už opakovať slová, ktoré som pred chvíľočkou povedala v mene môjho kolegu z výboru CALT, ktoré sa týkali subsidiarity, dobrovoľného prístupu Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k nárastu administratívnej záťaže či nepredvídanej záťaže rozpočtu Skôr by som chcela opätovne upriamiť pozornosť na potrebu zabezpečiť dostupnosť tejto platformy pre osoby so zdravotným postihnutím a sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú podstatne ťažšie podmienky integrovať sa nielen na trh práce, ale aj do škôl, kde by za pomoci odborných asistentov dokázali nadobudnúť potrebné zručnosti. Čiže pozmenujúce návrhy v tomto duchu predložím tiež v e, stanovenom čase. Ďakujem veľmi pekne. Vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zastupkynia výboru EMPL za skupinu ALDE. Je to pani Vlabajová, nech sa páči. <laughs> Thank you very much, chair. And... Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj obom spravodajcom za prezentáciu. Ja som vašu správu čítala naozaj veľmi dôkladne a musím vám zablahoželať naozaj vynikajúcej, vynikajúcej práci. Ja mám 5 bodov, súhlasíme v nich s spravdajcami, ale chcem ich naozaj spomenúť. Naozaj sa musíme zamerať na nákladovú efektívnosť toho návrhu. Je dôležité nájsť tú správnu rovnováhu medzi administratívnym a finančným zaťažením členských štátov vo vzťahu k členským štátom, vo vzťahu k prínosom e, tohto nástroja, aby tam nebolo nejaké nadmerné ďalšie zaťaženie. Európa musí byť dobrovoľný nástroj eh, pre zamestnávateľov, zamestnancov a študentov. Nič viac, nič menej. Malo by to byť naozaj namierušité potrebám tým, ktorí to chcú využívať a ktorí to potrebujú využívať. Je to naozaj vynikajúca iniciatíva, pomáha to naozaj mladým nájsť si prvé miesto eh, hlavne pokiaľ vôbec nevedia, ako napísať životopis, ako vyhodnotiť svoje kompetencie. Tiež eh, súhlasím s tým, že ste povedali, pokiaľ ide o klasifikáciu ESCO, teda, že to nemôžeme teraz používať ako povinnú referenciu. Nie, pretože je to stále ešte len pripravované, komisia na tom ešte stále e, pracuje. A ďalšia vec je dôležité vytvoriť efektívne správovanie na úrovni EÚ, viesť ďalšie konzultácie, aby sa Európa nadalej rozvíjal v spolupráci s členskými štátmi a je potrebné zamerať sa na skutočné potreby koncových užívateľov. Mali by sme však zachovať to, čo už funguje, to sú expertné skupiny, ktoré už sú etablované a tieto zabezpečujú, že e, poskytované nástroje e, sú naozaj kvalitné a používajú sa, čiže takéto sme by mali byť vždy s nimi prediskutované. A ešte posledná vec, týkajúca sa odbornej prípravy. Ja si myslím, že by sme e, mali zabezpečiť eh, lepšiu formuláciu, pokiaľ ide o certifikácie eh, vzdelania eh, vychádzajúce z praxe členských štátov. Takže k tomuto pripravím pozmenujúce návrhy. Nehovorím to často, ale mám, myslím, že vaša správa je už teraz dokonalá, je naozaj už veľmi dobrá. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pokračujeme pánom Šuntisom z GUE za výboru pre kultúru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakoval obom spravodajcom. Ja som naozaj veľmi pozorne počúval, čo hovorili. Aj som si e, veci poznačil, označil, veci, ktoré sa správy, administratívy a tak ďalej. Ale musím povedať, že pokiaľ ide o Europass a tú platformu, že v prvom rade Ide o nástroj, ktorý má slúžiť mladým, a im pomôcť nájsť si pracovné miesto, vychádzajúc z ich kompetencií, z ich zručností. A to samozrejme musí ísť ruka v ruke s držaním príslušných práv. A nejaký technokratický nástroj Takto to nesmieme vnímať. Je to nástroj na realizáciu určitých politik, na realizáciu určitých cieľov. Europass a táto platforma Europassu, o ktorej tu dnes hovoríme, toto presne ide týmto smerom. Ja osobne to vnímam tak, že tento postup, že tento nástroj v zásade podporuje neoliberálne politické smerovania, v oblasti vzdelávania. Ide o trh práce. A pokiaľ ide o tie kompetencie, no trošku je to komplikované s tým vzdelávaním neformálnym, so zohľadnením výsledkov takéhoto vzdelávania. No a snaha to teda celé previesť do nejakej platformy, Neviem, či to naozaj povedie k tomu, že sa naozaj pomôže mladým. E, skôr možno sa iba bude riešiť nejaká nezrovnalosť na trhu práce. A toto môže viesť k zníženiu úrovne smerom nadol. A tie najvyššie, najlepšie kvalifikácie, tie budú potom menej platené, menej hodnotené. A tie zručnosti, tie sa nebudú reálne zohľadňovať. Čiže ide iba o to nejako reagovať na potreby e, trhu práce. A toto podľa môjho názoru povedie k tomu, že voľba povolania bude skratka vystavená konkurencii a že toto je taký skrytý cieľ e, ktorý môže, ktorý môže nastať. Takže ja predložím pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja, vielen herzlich. Ďakujem pekne. A teraz dostávajú slovo zelený eh, Jean Lambert za Empo. Nie? Dobre, tak Jill Evans za zelených, výbor pre kultúru. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať, rovnako ako predrečníci, spravodajcom za odvedenú prácu. Návrh od komisie, no ten je naozaj veľmi ambiciózny a myslím, že odráža úspechy Európasu v minulosti a všetci sa zhodneme na tom, že budeme dostupnejší, lepší, modernejší Európas pre budúcnosť. A to vzhľadom na zmenené podmienky, požiadavky na trhu práce a v školstve, vo vzdelávaní. Čiže áno, podpora mobility a tiež podpora väčšej kompatibility, zručnosti, E, napríklad uznanie zručnosti získaných e, dobrovoľníckou činnosťou, e, rôzne mladžinské organizácie už takéto niečo využívajú, takže toto je vec, ktorú musíme aj my do textu dostať. Čiže musíme naozaj vypočuť všetkých zainteresovaných a nejakým spôsobom zapracovať ich pripomienky do toho textu. Ale súhlasím s kolegami, ktoré majú obavy v súvislosti s ESCO. Áno, je prískoro, je to ešte nezrelé na využívanie takýmto spôsobom. Ehm, je potrebné to ďalej rozvinúť. V neskoršej fáze dobre, ale určite nie v tejto fáze. Chcela by som sa vyjadriť aj k jazykom, ten návrh hovorí, že tie internetové nástroje budú dispozícii v oficiálnych jazykoch EÚ. Ja chcem povedať, že by sme mali uznať eh, aj eh, eh, jazyky, ktoré nemajú ešte zatiaľ, alebo nemajú e, teda charakter, charakter oficiálnych úradných jazykov, e, ale mali by sme naozaj využiť toľko jazykov, koľko sa len dá, aby sa naozaj ten nástroj stal ku každému. Takže je to nástroj, ktorý je už dobrý, dá sa samozrejme vylepšiť. Oba výbory, myslím, že dosahujú značný konsenzus, pokiaľ ide o zmeny, ktoré je potrebné urobiť a ja tiež predložím nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Ďakujeme pekne. EFDD tu nemáme pritomnú, ak to správne vidím. Pani Bilde teda dostáva slovo za ENF a Výbor pre kultúru. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj práca oboch spravodajcov je výborná návrh správy o Europasu je menej radikálny ako návrh, ktorý prišiel z dielne komisie. Jasne, vo svojej správe hovoríte, že Europass eh, nemôže byť nejakým jednotným eh, kontaktným miestom, jednotným okienkom pre vzdelávanie, odbornú prípravu a toto ma naozaj teší. Pokiaľ ide o ESCO, tak obozretnosť správodajcov tu podporuje. Moja skupina si myslí, že mnoho profesionálov, eh, napríklad rôzne tradičné ehm, remeselné odvetvia a tak ďalej. E, tam by riziko e, uniformizácie e, bolo naozaj veľmi, veľmi prítomné, mohlo by viesť k nivelizácii na e, kultúrnej úrovni. Je potrebné zachovať dobrovoľnosť. Európasu, musí ostať dobrovoľný. Vieme, že komisia chce z toho vytvoriť povinný nástroj a toto spôsobuje problémy, pokiaľ ide o proporcionalitu, aj pokiaľ ide o zásadu subsidiarity. Napriek snahám správnym smerom sú tu ešte stále body, ktoré moja politická skupina nemôže nemôže podporiť. Napríklad účasť na rámci pre potenciálne kandidátske krajiny a krajiny, ktoré už sú kandidátskymi na vstup e, do EÚ a tiež pre migrantov. My vo výbore EMPL budeme pracovať na, prac- na pozmenených návrhoch práve na pozmenenie týchto spomínaných bodov. Ďakujem. Ja, vielen Dobre, ďakujem. A teraz e, ďalší prihlásení rečníci, kolegyňa Šojdrová z Výboru pre kultúru, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, ja by som tiež chcela uh, oceniť návrh správy. Europass je podľa mňa veľmi dobre vnímaným nástrojom pre mobilitu a hľadanie pracovných príležitostí. A ja súhlasím s tým, že uh, tento nástroj nie je potrebné prepracovať celý, uh, len vylepšiť na miestach, kde je potreba zlepšenia existuje. Ja by som chcela podporiť návrh správodajcu, ktorý chcel, aby sa to o kúsok posunulo, aby sme sa mohli viedli k zmenám, ktoré sa navrhnú. Ja myslím, že tu nie je nejaký časový tlak, e, že by sme museli ten proces ukončiť nejako veľmi rýchlo. E, skôr je dôležité, aby sme naozaj tú správu prijali kvalitnú, takú, aby naozaj zodpovedala zmenám, ktoré komisia, hovorí ročnička, e, navrhne. Takže naozaj ide o to, aby sme mohli správu schváliť už vychádzajúc z eh, tých zmien, ktoré komisia prípadne príjme. Takže ďakujem eh, pekne a tiež podporujem teda toto posunutie na neskôr. Ďakujem. Ďakujeme pekne. K procedurálnym otázkam sa vyjadrím o chvíľočku. V závere rozpráve, že tu mám Julie Ward a ak sa už nehlasí nikto ďalší, tak tu by som teda uzavrela rečnícky zoznam a dala by som slovo Julie. Ďakujem pekne. Ja by som chcela pochváliť Europass, lebo ja, keď som ešte nebola politička, tak som pracovala s mladými, boli to ľudia vylúčení, z vylúčených komunít, ľudia, ktorí nemali prístup k mnohým veciam, ktoré možno iní považujú za automatické, eh, lepšie situovaní, eh, takže pracovala som s komunitami v neformálnej oblasti, v oblasti neformálneho vzdelávania. My sme využívali systém Europass a im to naozaj veľmi pomohlo, takže naozaj naďalej hovorím mladým, používajte systém Europass. Takže z praktickej osobnej skúsenosti môžem povedať, povedať, práca s mladými mimo formálneho vzdelávania. Naozaj mám takú skúsenosť, že Európa je vynikajúca vec, len aby to viac ľudí používalo. Toto musíme dosiahnuť. Ďakujeme pekne. Teraz by som ešte teda dala možnosť komisii. Pani Peresiny tu máme. Máme vás tu? Thank you, Chair. Good morning. So the commission... Ďakujem, pani predsedajúca. Správa víta túto správu a ďakuje spravodajcom za vykonanú prácu. My vítame aj to, že Európsky parlament e, podporuje modernizáciu a aktualizáciu Európasu e, v súlade s e, zámermi komisie. Berieme na vedomie pozmeňovacie návrhy a pripomienky, ktoré sme si dnes vypočuli najmä pokiaľ ide o ESCO a aj výhrady členských štátov. Tie rokovania na rade prebiehajú. Takže ten text e, te, e, teraz e, znovu rediguje predsedníctvo. Nešlo o to, aby bol Európas záväzný, e, podobne ako komisia takýto e, úmysel nemala. A dokonca nemáme ani v úmysle zjednocovať alebo harmonizovať veci na úrovni Európskej únie. My rešpektujeme princíp subsidiarity a uznávame prácu vykonanú na národnej úrovni. My navrhujeme nástroj prispôsobený technologickému rozvoju dnešnej realite ktorý bude e, užitočný. Dúfame preto, že definitívny text bude jasný, jednoduchý a že tie nástroje budú zamerané a zacielené na koncových používateľov, aby im pomohli e, využiť e, jednotlivé výhody pri študijných príležitostiach aj pracovných príležitostiach. Komisia nikdy nemala v úmysle zvýšiť administratívnu a finančnú e, záťaž ani byrokraciu pre členské štáty. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Perez. pekne, pani Perezíny. A ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí vystúpili v e, tejto naozaj kvalitnej výmene názorov o pozíciách a o možnostiach ďalších pozmenení textu. Dovolte mi, aby som v sa v prvom rade spýtala oboch spravodajcov, či sa ešte chcú vyjadriť. Ale ešte predtým e, jeden návrh, a na ten prosím tiež reagujte, páni spravodajcovia, aby sme to nemuseli robiť dvakrát. E, my sme sa tu trošku skoordinovali. Áno, je logické, že ak rada hovorí, že chce nový návrh do 6. apríla predložiť, tak nemá zmysel, aby parlament mal úplne iný kalendár, e, čiže naozaj e, do toho trialógu je potrebné vstúpiť e, jednoduchšie, čiže to je logický prístup. Keby sme 10. apríla stanovili ako lehotu na pozmeňovacie návrhy, potom by sme navrhli posúdenie pozmeňovacieho návrhu vynechať, nerobiť to už potom a hlasovanie to by potom 21. 22. by sa potom hlasovalo. Nie, to sa nedá. Hm, skôr maj, že? Maj to bude musieť byť. Jún? Prepašte, tu som sa trošku zle poznačila, čiže v júni záverečné hlasovanie, pozmeňovacie návrhy do 10. apríla, o 15. posudzovanie sa nebude robiť a potom e, máte dosť času stretnúť sa s tými spravodajcami a pripraviť e, kompromisné návrhy a nájsť teda dobré riešenia pre Europass. A potom možno pôjdeme ako parlament rovnakým smerom, ako sa vyberie rada. Takže najskôr pán Mana, potom pán Malinov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za sú dobrú správu že 10. apríl e, teda mm, sa môže nechať. Naozaj to chceme konzultovať, nechceme nič brzdiť, len chceme povedať, aby to celé stálo na správnych základoch. E, ďakujem za vaše príspevky. E, myslím, že z toho jasne vyplynulo, že ESCO je stále ešte v pilotnej fáze, v Európa sa nepoužívať v tejto fáze. Mm, to myslím, že vyplynulo veľmi jasne. Eh, potom Európsky kvalifikačný rámec, odkazy na to. Ja som bol vtedy spravodajcom. Aj tam to bolo za každým o, o dobrovoľnosti, žiadna povinnosť. Dobrovoľnosť, takže tiež dôležitá vec. No a potom ešte ten nápad e, znalostí a schopností, pardon, zručnosti nejakým spôsobom zadefinovať, e, tam bolo to správanie dosť odlišné, lebo nie je to dosť jednoduché preložiť do všetkých jazykov, nie všade to existuje v týchto variantách, e, takže áno, revízia, aby bola jasnejšia, vrátane tých posledných príspevkov, e, teda, že sa povie, že e, tá spolupráca bola konštruktívna a tak ďalej. A chceme dosiahnuť to, aby naozaj k tej revízii, revízii došlo. Chceme, aby Európa bol dobrý nástroj, naozaj znak toho, že Európa má veľa čo ponúknuť, e, pričom sa budú za každým zohľadňovať skúsenosti členských štátov. A ak zostaneme pri dobrovoľnosti, to je presne ten základ, s akým sa dá ďalej pracovať. Teším sa na ďalšie diskusie. Ja potom dúfam, že v júni 21. to bude teda, e, teda vec, o ktorej sa bude dať v pohode hlasovať, pretože tie kompromisy, kompromisy budú kvalitné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Mann, teraz pán Malinov. Thank you. Ďakujem. Ďakujem za tento všeobecný postoj k práci spravodajcov počas tejto diskusie. Chcem povedať niečo. Na záver, mne sa názor a návrh komisie páči, než by som zaň hlasoval. Mal by byť, samozrejme, vždy komisia by mala byť eh, ambicioznejšia, možno, členské štáty zameraná do budúcnosti. To môže byť samozrejme trošku rizikové, mali by sme sa snažiť to trošku zmierniť, nájsť kompromis, ale skôr či neskôr a e, sa niektoré z tých radikálnych návrhov, keď sme na to pripravení, aj uplatňovať v praxi. Takže ja chcem pogratulovať všetkým, ktorí za, týmto, za túto prácu stáli, za ten všeobecný postoj k tomu, že je potrebné e, všeobecne zrevidovať Europass a mm, skutočne niektoré z tých neformálnych súčností, ktoré sú mimo toho oficiálneho systému vzdelávania, sú budúcnosťou a toto v podstate v tomto prípade tu robíme umenie možného a e, skutočne my sme tu hovorili o snahe o dokonalosť alebo takmer dokonalosť. My sme myslím, urobili veľmi dobrý kompromis a dúfam a verím, že e, e, keby sme e, že by sme urobili chybu, keby sme nereflektovali na členských štátov a komisia musí mať na mysli, že to znenie skutočne nahnalo strach mnohým inštitúciám v jednotlivých štátoch a to myslím nie je spôsob, ktorým sme mali pracovať v budúcnosti. Keď je niečo veľmi ambiciozne, tak je to samozrejme aj riskantné. Určite nám to dá viac času na úvahy a myslím, že sa v budúcnosti opäť stretneme. Určite niektorí kolegovia na tom budú pracovať. ESCO bude určite súčasťou Europasu. A pokiaľ ide o Europass. Tento systém e, bol uznaný ako úspešný v mnohých krajinách, napríklad Španielsko, Bulharsko, kde sa to považuje skutočne za e, úspešné podľa všetkých možných kritérií. Zmenilo to postoje mladých ľudí aj zamestnávateľov. Skutočne za posledných 5 alebo 6 rokov som sa nevidel žiadny e, odbo- žiadne CD, kde by e, sa proste ten Europass e, neodrazil, takže to prinieslo veľkú zmenu. Ďakujem pekne. Takže ja vám želám aj naďalej veľa úspechov v rámci vašej práce, pokiaľ ide o dobrú budúcnosť Europasu. Prajem aj dobré diskusie s tenými spravodajcami a vychádzajú z tejto diskusie, ktoré sme tu mali dnes, som presvedčená, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok aby všetci s tým boli spokojní a kde vlastne zabezpečíme to, aby Európa mal dobrú budúcnosť. Ďakujem pekne. Chcela by som ešte zopakovať. Teraz sme sa zhodli, že pokiaľ lehotu pre pozmeňujúce návrhy je to 10. apríl do 15. Pokiaľ je posúdenie pozmeňujúcich návrhov 25. apríla, to sa nebude konať a hlasovanie sa uskutoční 21. 22. júna. Výborne. Ďakujem pekne. Tým pádom sa dostávame k ďalšej téme nášho spoločného predpoludnia a tu ide o novú agendu pre, pre zručnosti e, v Európe. Spravodajcami sú, áno, teraz sa pokúsim to vysloviť správne, pani Dlabajová a kolega Nekov, Momčil Nekov. A najlepšie bude, keď dám slovo rovno kolegyni z výboru EMPL. Nech sa páči, uvedte nás do témy. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Toto je jedna z najdôležitejších otázok, uh, ktorú máme na európskej uh, agende. A je to spoločná otázka pre naše oba výbory, takže ja som veľmi rada, že máme toto stretnutie, ktoré sa tým zaoberá. Čas beží, Takže treba, aby ten návrh prešiel celou tou mašinériou a dostal sa e, do skutočného života, tak povediac. No, začneme s pravodajcami. Najskôr pani Dlabajová z výboru MP, Prosím, máte slovo. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. V prvom rade by som chcela poďakovať za to, že ste mi zverili túto úlohu spoluspravodajkyne pri tejto dôležitej správe spoločne s pánom Nekovom. Hovoríme tu o budúcnosti, budúcnosť, budúcich súčnostiach, budúcich generáciách a to je ešte práve preto väčšie potešenie pre mňa, že tu môžem pracovať s mladými kolegami na tejto téme, pretože sa pozeráme všetci do budúcnosti. Je to pre mňa veľmi dôležité že na tom tak úzko spolupracujú oba výbory a ja skutočne vyzývam na to, aby sa takéto stretnutia organizovali častejšie, nielen v prípade týchto spisov, ktorý, ktorým sa zaoberáme. Ako viete, bez vzdelania nie je zamestnanosť a bez e, e, zamestnanosti, aj perspektívy zamestnanosti nie je vzdelávanie. A myslím, že spolupráca so spolupravodajcom išla veľmi dobre pri tej prvej verzii, kde sme si vymedzili e, priority. Samozrejme, tá správa ešte nie je úplne dokončená vzhľadom na nedostatok času a máme v úmysle zlepšiť to ďalej. A e, dúfam, že sa to, na tom zlepšovaní budeme spolupracovať s vami. E, pokiaľ ide o výbor EMPL, ja by som sa chcel zamerať na tri také oblasti a ja si vám na to proste ukázať ten náš uhol pohľadu prvom rade rozvoj e, zručností pre zamestnanosť. E, to znamená, že by sme mali zabezpečiť, že tie zručnosti, ktoré ľuďom dávame, sú priamo prepojené s potrebami pracovného trhu. Napríklad ja som presvedčená, že e, učenie sa na základe pracovných skúseností približuje ľudí E, pracovnému trhu a to malo by to byť e, povinné pri rozvoji nových zručností, ktoré sú potrebné a takisto aj pri vytváraní prvých kontaktov s potenciálnymi e, zamestnávateľmi, lebo to je veľmi dôležité, tento prvý kontakt. Členské štáty by mali zahrnúť vodcovstvo podnikateľstvo a podnikateľské súčnosti a podobne do ich vzdelávacích systémov a stanoviť priority pri ďalšom vývoji odborného vzdelávania vrátanie e, podporovania remeselných zručností v Európe a potom ide o posilnenie prepojenia medzi e, vzdelávaním a zamestnaním. Ja už som o tom hovorila v správe o konkurenčnom pracovnom trhu a chcem aj tu zdôrazniť, že sociálni partnery vzdelávanie a poskytovateľia odborného vzdelávania musia byť e, aktívne zapojení na všetkých úrovniach, aby sa identifikovali potreby pracovného trhu a vytvárali také učebné programy a osnovy, ktoré skutočne zodpovedajú potrebám pracovného trhu. Takže treba aj predpokladať, aké budú potreby v budúcnosti, e, to znamená, aké, aké zručnosti sa budú vyžadovať v budúcnosti. A my teda tu v tejto správe komisii navrhujeme, aby sa e, vytvoril akýsi celoeurópsky, paneurópsky nástroj na definovanie zručnosti, kde sa budú definovať eh, zručnosti, ktoré v členských štátoch budú v budúcnosti potrebné. A napokon eh, odborné vzdelávanie, učňovské vzdelávanie. My vidíme zo svedčených postupov členských štátov, že eh, krajiny s duálnym vzdelávacím systémom sú mm, najúspešnejšie, pokiaľ ide o nízku mieru nezamestnanosti, najmä mladých ľudí. A preto by sme sa od týchto krajín z tých osvedčených postupov mali poučiť a Veľmi často, obávam sa, o tomto hovoríme, o tých osvedčených postupoch, ale nepoužívame ich naprieč Európou. Takže by sme sa z toho mali poučiť a mm, to znamená z tých duálnych systémov a členské štáty, ktoré tieto systémy ešte nemajú, tak by sa mali skutočne snažiť eh, ten systém prispôsobiť eh, potrebám ehm, pracovného trhu. Ja musím podporiť e, agendu zručnosti komisie a dúfam, že aj komisia zoberie do úvahy odporúčania parlamentu a veľmi sa teším na, sprácu, na spoluprácu s vami všetkými na tom, tejto dôležitej správe, pretože ide skutočne o budúce generácie a o to, čo pre ne môžeme urobiť. Takže ďakujem vám. Ja budem určite rada, keď o tom budeme diskutovať aj so spolupravodajcom. Thank you, then I'll... Ďakujem. A teraz má slovo pán Nekov, kult. Ďakujem, pani predsedajúca. Niekoľko slov, ktoré by som chcel povedať. Ďakujem pani Labajovej, bolo skutočne potešením spolupracovať s ňou a dúfam, že naša spolupráca takto bude pokračovať aj v budúcnosti. Tá naša práca bola veľmi dobre zorganizovaná a domnievam sa, že Naša správa má skutočne vysokú kvalitu. Čakali sme dosť dlho na túto agendu nových zručností a teraz táto agenda správne poukazuje na to, že treba pracovať na nových zručnostiach, pretože pracovné prostredie a pracovný trh sa menia. Komisia a jej oznámenie je veľmi oz, e, ambiciózne, hovorí ale o súčasných potrebách na trhu práce. My sa domnievame, že vzdelávacie systémy, ktoré máme, by sa mali nastaviť tak, aby sa snažili rozvíjať nové zručnosti pre mladých ľudí, mali by sa snažiť učiť mladých ľudí, ako kriticky myslieť a ako robiť aj dôležité kritické rozhodnutia. A preto sa skutočne domnievam, že komisia sa snaží vyriešiť veľa problémov a e, že sú aj navrhované nové stratégie, aj napríklad v prípade nízko kvalifikovanej práce v roku 2025 40 e, pracovných miest v Európskej únii bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu. 40 nových pracovných miest e, e, bude vyžadovať pre, priemernú kvalifikáciu a len 11 nízku kvalifikáciu. A asi 80 zamestnávateľov sú toho názoru, že je nesúlad medzi zručnosťami a potreb, pracovníkov a potrebami pracovného trhu. Na druhej strane e, nízko kvalifikovaní zamestnanci majú dvakrát menej šancu nájsť e, zamestnanie na pracovnom trhu než lepšie kvalifikovaní. A podľa najnovšieho výskumu OECD asi 70 miliónov Európanov nemá dostatočné kvalifikácie, e, pokiaľ e, ide o všeobecné vzdelanie a preto nezarábajú dosť a nemajú dostatočnú životnú úroveň. Digitalizácia to je ďalšia téma, o ktorej chcem diskutovať. Tá mení všetko, spôsob, ktorým učíme, spôsob, ktorým sa učíme, Spoločne s pani Dlabajovou sa domnievame, že potrebujeme horizontálny prístup, na základe ktorého ľudia, ktorí študujú, by skutočne mali byť v centre celého procesu. Niečo v tom oznámení komisie chýba, nezameriava sa dostatočne na ľudí, ktorí predčasne odchádzajú zo školy a na eh, predškolskú a školskú, základnú školskú dochádzku. Členské štáty by sa mali snažiť zlepšiť vzdelávacie systémy, aby sa dosiahli barcelonské ciele 30 detí, ktoré chodia, a ktoré majú, e, ktoré sú vo veku do 3 rokov, by mali byť takisto E, čo najskôr zapojené do vzdelávacieho procesu, lebo vzdelávanie je základným právom človeka, to by malo byť zabezpečené pre každého človeka bez ohľadu na vek. A preto sa domnievam, že agenda nových zručností je e, krokom správnym smerom, pretože sa zameriava na rozvoj zručností a na celoživotné vzdelávanie. Vieme, že zamestnávateľia dnes vyžadujú tzv. soft skills. Len 25 zamestnávateľov ponúka e, stáže e, na zvyšovanie kvalifikácie. To by sme mali zmeniť. Ja by som chcel ešte povedať niekoľko slov o formálnom a neformálnom vzdelávaní. V niektorých členských štátoch sa to pomerne dobre vyvíja, najmä na základe odporúčaní, ktoré mm, boli predložené pred niekoľkými rokmi a v tomto smere sa domnievam, že potrebujeme viac politickej vôle, e, neformálne a formálne alebo neformálne vzdelávanie by sa malo rozvíjať vo všetkých členských štátoch a to na, najmä v záujme nízko kvalifikovaných zamestnancov. My máme za cieľ vzdelávať ľudí a zapojiť do tohto vzdelávania čo najviac ľudí a takisto aj do pracovného trhu. Pani Dlabajová povedala, že duálne vzdelávanie je veľmi dôležité a tento typ vzdelávania dáva ľuďom možnosť pracovať a zároveň študovať. Využívaň, keď využívajú takéto možnosti, tak sa títo ľudia eh, naučia veľa o tom, čo sa vyžaduje na pracovnom trhu. Samozrejme, nie je dôležitá len digitalizácia a príslušné infraštruktúry, sú dôležité aj učitelia. Učitelia by sa takisto mali naučiť, ako využívať digitálne nástroje a cieľom tu je nielen poskytovať základné zručnosti pre študentov v Európe, my by sme chceli, aby, aby ľudia mali e, väč, väčšie a lepšie schopnosti a zručnosti v tzv. E, e, tých, tých základných oblastiach. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen. Ďakujem pekne obidvom spravodajcom. Teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia. Každý maximálne na 2-3 minúty. Začne pani Šojdrovou, ktorá zastupuje výbor EMPL ako aj KULT. Ďakujem bych Ďakujem, ja by som chcela poďakovať obom spravodajcom za správu, ktorá skutočne cieľi na to podstatné zamestnanosť a investície do ľudského kapitálu. V podstate počiarkujem to, počiarkujú to, čo navrhuje Európska komisia. Ja sa chcem zamerať, zamerať na niekoľko tém. V prvom rade odborné vzdelávanie, podpora duálneho systému, a spolupráca so zamestnávateľmi. Za to veľmi ďakujem, lebo zdôrazňujete spoluprácu so zamestnávateľmi nielen v prípravnej fáze, ale takisto aj pokiaľ ide o rozvoj podnikateľských zručností. S tým úplne súhlasím a treba to zdôrazniť. Okrem toho prinášate myšlienku vzdelávania a dôrazu na predškolskú predškolské vzdelávanie, to vzdelávanie v ranom veku, na to komisia pozabudla, je dobre, že ste na to upozornili a zdôrazňujete e, neformálne, informálne vzdelávanie, je to veľmi s týmto veľmi súhlasím a je dobré, že ste tomu vyčlenili samostatnú kapitolu. Pán kolega Mekov hovoril o ambícii, aby vo všetkých členských štátoch bolo, bol vytvorený legislatívny rámec pre toto v Českej republike máme zákon o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania už to, a to už 10 rokov. Jeho využívanie je veľmi problematické a vy to tam aj hovoríte, že zamestnávateľia si e, ne, zatiaľ nevedia dobre pracovať s výsledkami neformálneho vzdelávania. A e, súhlasím s tým, aby sme z úrovne Európskej komisie podporili uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania, ale nemôžeme to členským štátom prikazovať. Musíme ich motivovať, dať im nástroj, vďaka ktorému budú toto zavádzať a ako výborný nástroj odporúčam práve e, spoločné využívanie osvedčených postupov. My ten zákon už máme, ale otázka je, prečo funguje, nef- prečo nefunguje. Takže to je jedna otázka. Potom dôraz na učiteľov. To je veľmi dôležitá kapitola, na ktorú e, Európska komisia pozabudla. Ak chceme zlepšiť základné zručnosti, e, tak ako navrhuje Európska komisia, tak musíme e, sa zamerať na vzdelávanie učiteľov a treba, aby sme sa zamerali na to, že z európskej úrovne treba poslať, posol, vyslať posolstvo členským štátom, že sa chceme zamerať na podporu učiteľov pre digitálne zručnosti, podnikateľské vzdelávanie a podobne. To sú oblasti, na ktoré oni nie sú dobre pripravení. A e, potom ešte výzva e, rok vzde, európske vzdelávanie dospelých. My to pod, ja to podporujem, je to veľmi dobre vymyslené, to treba dobre načasovať, aby to bolo dobre pripravené. Vzdelávanie dospelých je jasným signálom, uznania hodnoty vzdelávania ako takého. Na záver chcem povedať, ak dovolíte, že včera sme vďaka výboru Kult mali veľmi dobrú výmenu informáciu o e, výsledkoch e, za 2015 a e, treba povedať, že v Európe je veľký počet ohrozených ľudí, ktorí nemajú základné stručnosti a tá podpora by sa mala nasmerovať e, týmto smerom, aby nezostali vylúčení a aby sa nezaradili medzi nezamestnaných. Treba si to uvedomiť a navrhovať nástroje, ktoré z európskej úrovne pomôžu členským štátom túto situáciu zlepšiť. Ďakujem vám teda a v tomto zmysle takisto predložím aj pozmeňovacie návrhy. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich war jetzt hier ein bisschen großzügig. Ďakujem pekne. Ja som bola trošku veľkorysejšia, lebo pani Šedrova zastupovala dva výbory. Ostatných rečníkov poprosím, aby sa držali toho pravidla maximálne 3 minúty. A teraz zostane slovo pán Pavel z výboru EMPL za skupinu SAD. Nech sa páči. Er Ďakujem pekne, hovoriť po anglicky. I would uh, first uh, like to thank the two... Ja by som ešte chcel uh, poďakovať pani Labajovej E, spravodajkyni pánovi Nekovi za vykonanú prácu. Veľa ste toho povedali vo svojich vyhláseniach, ale chcem ešte niečo dodať. E, agenda, Európska agenda nových zručností je veľmi dôležitá, ale a táto agenda by sa skutočne mala e, rozpracovať na úrovni všetkých členských štátov a E, prispôsobiť sa potrebám európskych e, občanov. Potrebujeme samozrejme plnú podporu členských štátov na realizáciu tohto cieľa. Bez toho to nepôjde. E, či už ide o celoživotné vzdelávanie, odborné a učňovské vzdelávanie, nové technologické zručnosti alebo dokonca aj základné zručnosti, ako to povedal pán Nekov. To je všetko dôležité. Obmladenie vzdelávacieho systému, či už je formálny, informálny alebo neformálny. Toto je všetko veľmi dôležité. A v podstate o týchto potrebách nemožno vyjednávať. My poznáme problémy, vieme, kde treba konať, ako treba konať a teraz nadišla doba, aby sme prijali príslušné opatrenia. Ďakujem. Áno, moja skupina to podporí. Ja, vielen herzlich. Ďakujem pekne. No a teraz Dostane slovo pani Žitňanská za výbor EMPL a skupinu EKR. Nech sa páči, máte slovo. Predpokladám, že opätovne budete zastupovať aj vášho kolegu. Áno? Budete hovoriť aj za eh, vášho kolegu? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A v prvom rade sa chcem poďakovať obom správodajcom za naozaj veľmi, veľmi kvalitnú správu. Oceňujem tento návrh a môžem povedať, že takmer vo všetkom sa stotožňujem Um, je dôležité, aby sme v rýchlo meniacom sa svete uh, venovali viac uh, nadobúdaniu nových zručností a celoživotnému vzdelávaniu. Taktiež súhlasím s predkladateľmi, že je potrebné v členských štátoch posilniť podnikateľské a finančné vzdelávanie nielen na školách, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania tak aby čoraz viac ľudí bolo schopných nielen sa zamestnať, ale aj vytvárať pracovné miesta cez vlastné podnikateľské aktivity. Rovnako je dôležité pri finančnej gramotnosti sa sústrediť aj na zníženie počtu ľudí, ktorí sa cez viacnásobné zadlženie ocitajú v špirále exekúcií a ich motivácia si nájsť prácu sa tak stáva minimálna, nakoľko takmer všetok ich príjem sa automaticky ocitá v rukách exekútorov Rada by som zdôraznila, čo už je aj v správe naznačené, že keď hovoríme o nadobúdaní zručnosti počas života, nesmieme zabúdať na ranné obdobie, ktoré je z hľadiska ďalšej úspešnosti v škole, a teda aj v živote, úplne kľúčové. Obzvlášť to platí pri deťoch, ktoré sa narodia so zdravotným postihnutím Teší ma, že v správe sa spravodajcovia venujú aj vzdelávaniu budúcich učiteľov, tak ako už tu bolo zmienené. Je potrebné, aby aj oni boli lepšie pripravení na prácu s deťmi, všetkými deťmi a deťmi so zdravotným postihnutím alebo špecifickými potrebami, aby sa aj oni mohli vzdelávať v hlavnom vzdelávacom prúde a nadobúdať čo najširšie zručnosti na záver by som ešte chcela počiarknúť skutočnosť, ktorá si tiež našla miesto v správe a síce potrebu celoživotného vzdelávania nielen pre nezamestnaných, ale aj zamestnaných. Je dôležité, aby všetci mali šancu si priebežne doplňať svoje vzdelanie aby na žiadnej úrovni sa kvôli nepriepustnosti systému nedostali do situácie kedy nebudú môcť ďalej študovať. sme toho svedkami v niektorých našich členských štátoch že sú isté situácie kedy naozaj títo ľudia nemajú možnosť ďalej rozvíjať svoje zručnosti študovať opäť narážam aj na ľudí so zdravotným postihnutím Čiže je dôležité, aby zručnosti získané či už vo formálnom, neformálnom alebo informálnom prostredí mohli byť posúdené, ocenené a aby ich aj zamestnávatelia brali do úvahy. A ešte pár slov v mene môjho kolegu eh, pána Džambasky z eh, výboru CALT. Dear Chairman, dear colleagues, I would thank both Ďakujem pekne sa poďakovať všetkým za všetkým spravodajcom za správu a za prácu, ktorú odvedli. Chceme pokračovať ďalej tejto práci a pevne veľmi sa podarí dosiahnuť vyvážený návrh, ktorý vlastne povedie k tomu, že komisie ako aj naši občania budú môcť mať prospech z tohoto, pokiaľ ja EKR, podporujeme holistický prístup ako všeobecné odporúčanie, ktoré sa opierajú najlepšie skúsenosti tam, kde vlastne členské štáty sa môžu zájomne učiť a samozrejme ide o to, ako EKR to vždy vidí, nemusí to byť e, povinná stratégia, keďže má to ostať pravomocia členských štátov. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán E. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας στο προηγούμενο θέμα, κάποια στιγμή... Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegové, vlastne už naposledy som hovoril o tom, že pokiaľ ide o túto tému, chcem sa vyjadriť niektorým bodom, pokiaľ túto európsku agendu. Ja by som to povedal takto. Samozrejme chcem sa poďakovať našim spravodajcom za odvedenú prácu. Chcel by som zdôrazniť aj to, že pokiaľ ľudia spravodajcov, sú mladí a takto pristupujú k tejto téme. Z politického hľadiska ide skutočne o tému, ktorá sa špecificky týka mladých ľudí. Je tu vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, osobný rozvoj a tak ďalej. Preto je toto veľmi dobré. Preto ešte raz dôrazňujem, že ďakujem pekne našim mladým spravodajcom, ktorí sa podelili túto témou. Ide tu o súčasnosť, ale ide tu aj otázky budúcnosti, pokiaľ ide o mladú generáciu. Jednoducho sú to nové okolnosti, na ktoré je dôležité reagovať, aj naše spoločnosť sa menia a to všetko samozrejme musí byť primeraným spôsobom zohľadnené. Vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, učebné osnovy, jednoducho to musí byť všetko prepojené s tou otázkou, akú spoločnosť chceme dosiahnuť, aký rozvojový model, aký model tu chceme mať, aký model tu chceme mať na úrovni Európskej únie. Podľa môjho názoru je to tak, že pokiaľ ide o oznámenie komisie, ale aj pokiaľ ide o samotnú správu, nespochybňuje vôbec hospodársky model EÚ a preto je dôležité k tomu vypracovať špecifické plány. Takže sú to akoby také dva centrálne body, nikde sa nezohľadňuje aj to, že sú tu členské štáty, kde sa realizujú úsporné opatrenia, úsporné politiky. Ja by som ešte chcel trošku tak aktuálne reagovať na túto situáciu. A síce pokiaľ ide o hospodárske problémy, problematika nezamestnaných, pre všetkým na juhu Európy, keď si vypočujeme, čo povedal nedávno pán Dijsselbloom, tak v zásade vidíme, že ako by to bola konfrontácia jedných proti druhým. Neviem, či to skutočne súvisí nejako s otázkami vzdelávania, ale je to istá konfrontácia a sú to aj určité politické opatrenia, ktoré sa týkajú aj zručnosti a kompetencií. Mám taký pocit, že to nejde správnou cestou, nesmeruje to k správnemu modelu. Musíme si uvedomiť, že máme pred sebou veľkú výzvu z ekonomického a priemyselného hľadiska a preto si myslím, že nestačí mať iba také zručnosti, kompetencie, ktoré nám pomôžu vyriešiť tieto problémy. Musíme ale dbať aj na to, aby to celé nebolo koncipované tak, že za isté okolnosti by nastal únik mozgov v niektorých členských štátoch a že potom vlastne by v tom štáte chýbali tí najlepší, najschopnejší. Potrebujeme mať vzdelávací systém, ktorý bude dobre fungovať, to je zásadné, samozrejme, ale nebude sa orientovať iba na potreby na trhu práce. Musíme sa samozrejme zapodievať ďalšou dôležitou otázkou, to je nezamestnanosť mladých. Prečo vlastne práva pracovníkov sa tak málo zohľadňujú? Ako je to vlastne s kolektívnymi dohodami, tarifnými dohodami, ako je to s oblasťou pracovného práva, podnikateľské myslenie, vzdelávanie, to všetko znie dobre, ale kde sú práva pracovníkov. Tie musíme tiež zohľadniť a rešpektovať, dodržiavať. To znamená, že v zásade pokiaľ trhy práce nebudú fungovať bez týchto práv. To musíme zohľadniť. Ďakujem pekne, to bolo všetko z mojej strany, pani predsednička. Dank. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo skupina zelených, pani Lambert. Ďakujem. Ďakujem pekne našim spravodajcom. Ďakujem pekne za prácu, ktorú odviedli. Sú tu určité veci, ktoré sme doplnili. Nadviazal by som na jednu z vecí, ktoré je v dokumente komisie. A pokiaľ ide o trhy práce budúcnosti a digitálna transformácia, myslím si, že to je dobre pokryté v správe ale ide vlastne o prechod k nízkouhlíkovej hospodárstvu, obehovom hospodárstvu. Komisia hovorila, že dôležité je vlastne upraviť e, pracovné profily, ako aj podnikateľské mobily. Myslím si, že táto mm, stránka veci je slabo zohľadnená v dokumente komisie. Musíme to preto posilniť tej správe, ktorú máme pred sebou. Myslím si, že pokiaľ ide o tie celkové zásadné e, zručnosti, kompetencie, áno, tie digitálne aspekty, to je dôležité, sú niektoré ďalšie prvky, ale čo tu chýba je ten kontext udržateľnosti a myslím si, že to bude čoraz dôležitejšie do budúcnosti. Takže tu ide o problematiku tých STEM, zručností, kompetencií. No a jedna z vecí, ktorú chceme doplniť, sa bude týkať skôr týchto STEM kompetencií. No už asi ani neviem po anglicky. No a potom samozrejme rodový aspekt. Myslím si, že takto by sme mohli posilniť aj tú sektorálnu stránku. Myslím si, že to musíme vyjadriť jasne. Vyplýva to aj zo správy, že tu mám určitú zodpovednosť tak zamestnávateľov, ale aj sociálnych partnerov, pokiaľ ide o to, ako vlastne rozvinúť mobilitu v jednotlivých sektoroch. A myslím si, že by sme sa mali vyjadriť aj k podpore a opätovného zapojenia trhu práce. Zásade o tom hovorila aj kolegyňa z EKR. Niekedy ale tá potrebná odporná príprava samozrejme neúplne vždy pomáha. Sú tu určite príklady, kde ale samozrejme to fungovať iste môže. Napríklad o poskytovanie starostlivosti je dôležité poskytovať priebežné vzdelávanie, potom kvalita, kvalita vzdelávania, rozličné stáže a ich kvalita. Keď hovoríme o osobách níc, je tu Dublinská nadácia, ktorá vedla prácu a poukazuje sa na to, že sú tu aj ľudia, ktorí vedome sa nezapájajú do procesu vzdelávania, alebo nie sú presvedčení, že vzdelávací proces im zabezpečí určitú budúcnosť. Takže je dôležité podporať tak kreatívne zručnosti a myslím si, že to je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj ľudí a ich život. Ďakujem pekne. Teraz pani Evans a kultúrny výbor, výbor pre kultúru, či zo zelených. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Myslím si, že pokiaľ tú správu obsahuje viaceré dobré prvky, podporujem to, že je nevyhnutné sa zamerať na odbornú prípravu a neformálne vzdelávanie, ktoré zahráva dôležitú úlohu. Ide tu určitý nedostatok v rámci zručnosti a kompetencií pokiaľ našu ekonomiku. A potom ide o to, aby ľudia boli dobre odborne pripravení, bez ohľadu na to, ako oblasť ide, Musí to byť dobré vzdelávanie, dobrá príprava, zabezpečenie týchto, týchto kompetencií, to uznávame aj my. Ďalej si myslím, že pokiaľ ide o to, o čom hovorili niektorí kolegovia, že dôležité sa pripraviť na budúcnosť, musíme sa pozerať dopredu, mali by sme sa zapodievať aj klimatickými aktivitami a pokiaľ ide o potenciál rozvoja kompetencií špecificky v tejto oblasti, ktoré sú s tým prepojené, na to potrebujeme stratégiu, pokiaľ ide o túto agendu zručnosti. Myslím, že by sme mali hovoriť aj o tom, ako je dôležité občianske vzdelávanie a aktívne občianstvo. No a potom ide aj o učenie sa cudzích jazykov, ale samozrejme aj lokálnych, regionálnych a menšinových jazykov. To je tiež dôležitá zručnosť, kompetencia. Potom sa musíme zamerať na migrantov, a v tomto zmysle predložím pozmenujúce návrhy. V každom prípade ďakujem našim spravodajcom za odvedenú prácu. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Evans. Ďakujem pekne, pani Evans. No a na záver tohoto kola tieňových spravodajcov pani Bild. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám len dve či tri maličké pripomienky Priorita by mala ísť e, vidieckým oblastiam a postihnutým osobám. Nemôžeme v zákazujúcom si integrovať ešte utečencov a migrantov. Hovoríte o uniku mozgov, ale e, naďalej hovoríte o molibete za každú cenu. Čiže logika trhov um, prevládne nad e, záujmom Európanov. Musíme dodržiavať kompetencie členských štátov lebo oni jediné dokážu vyhodnotiť, čo pre ne je a nie je dobré. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a dostávame sa k ďalším rečníkom, keďže už skutočne ten časový rámec bude problematický. Poprosím maximálne, aby ste hovorili o jednu minútu. A teraz dostane slovo pani Jaloviecka. Dziękuję Pani Przewodniczącej, dziękuję bardzo sprawozdawcom za świetny raport. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcom za skutočne vynikajúcu prácu a správu. A ja mám pár komentárov. Takže digitálne zručnosti, flexibilný prístup, to všetko veľmi dôležitú úlohu. Ja som za to, aby sme rozšírili ten zoznam zručnosti a kompetencií. Potrebujeme mať strategické myslenie, tímovú prácu, riadne zručnosti, rozhodovanie, účasť na rozhodovaní, jasnosť informácie, tá spracovanie informácie, to všetko zásadné veci. A myslím si, že tu je určitá úloha pre učiteľov. Oni v minulosti šírili znalosti, teraz to už nestačí, musia vykonať viac, musia vlastne vzdelávať v tom zmysle, akým spôsobom dokážete preveriť a overiť informácie, s ktorými ste konfrontovaní častokrát to tak, že informácie, ktoré dostávame, obsahujú rozličné nenávisné prejavy, polopravdy, tzv. fake news. A preto je veľmi dôležité pre mladých ľudí, aby získali určitý prehľad, aby to identifikovali, aby sa naučili, ako komunikovať, rešpektovať ostatných. A myslím si, že je veľmi jasné, že to sú všetko zručnosti a kompetencie, ktoré sa nevie dobrým spôsobom a preto si myslím, že škola je dobré miesto, aby sme zdôraznili, eh, že je toto dôležité aj z hľadiska ďalšieho profesionálneho života. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Lauristín. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel na to pozrieť trošku z iného uhla, z hľadiska výboru LIBE, totižto LIBE sa v rámci každodennej práce zapodieva otázkami súkromnej sféry a to, aké majú ľudia práva v digitálnom jednotnom trhu. Takže pokiaľ je digitálne zručnosti, nestačí na to pozerať iba z hľadiska zamestnancov alebo zamestnávateľov, ale aj z hľadiska občanov, zákazníkov. Preto potrebujeme vykonať výraznú zmenu, pokiaľ je o to, ako vnímame E, tieto digitálne zručnosti, pokiaľ občanov, spotrebičov, rečné pozície. Je dôležité vedieť, aké máte práva v digitálnom svete. Keď teraz pracujem na legislatíve, ktorá sa týka súkromnej sféry ochrany údajov, tak všade, kde dáme súhlas zákazníka, ale ten, ktorý nemá potrebné znalosti a kompetencie, vlastne nevie posúdiť takéto rozhodnutie, a jednoducho to je problém v rámci týchto digitálnych zručností. Ja by som bol rada, keby do tejto správy sme doplnili tento aspekt, digitálne zručnosti pre občanov, pre zákazníkov, aby mohli efektívne využívať svoje príležitosti v digitálnom jednotnom trhu. Ďakujem pekne. Vielen herzlichen Dank, Ďakujem pekne teraz pán Mann. Ja, vielen Dank äh, dem äh, jungen Autorenteam. Ďakujem pekne týmto mladým autorom Ďakujem za odvedenú prácu. V zásade myslím si, že my v našej vekovej skupine sme to celkom dobre zvládli. Áno, tímovosť to je tiež dôležitý prvok. A ja by som chcel nadviazať na jednu vec. Áno, akože ten počet e, ľudí, ktorí predčasne ukončia vzdelávanie, áno, častokrát tí ľudia strácajú šancu na, na budúcnosť, niekedy, keď nemajú základné vzdelanie. V Nemecku je tam, máme taký hrozný termín. No, hovorí sa o tom, že sú to deti z takých rodín, kde vlastne sa nezúčastňujú vzdelávacieho procesu. Sú tomu sú vzdialení. Takže ide o to, ako poskytnúť takú šancu týmto ľuďom, aby sa mohli vzdelávať, aby sme si vysvetlili, že majú šancu tým niečo získať, budú mať príležitosti, aby sa mohli overiť v živote. To je, preto je také dôležité. Snažíme sa pomáhať, pokiaľ je Európsky sociálny fond, chceme zabezpečiť to, aby ľudia mali šancu si zabezpečiť e, ukončenie vzdelávania, základnú školu, strednú školu, aby mohli sa zapojiť do trhu práce, aby prostredníctvom všeobecného vzdelávacieho systému e, si toto zabezpečili. A myslím si, že to je dôležitý prvok v Európe a preto z môjho hľadiska by sme toto ešte mali zapracovať do správy, pokiaľ ide o to, že keď ľudia majú ukončené vzdelanie, jednoducho nemajú šancu do budúcnosti a toto musíme zmeniť. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o podpredsedničku výboru EMPL, chápem, že musí hneď odísť, takže dám ešte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať tebe, Petra, ako aj členom výboru KULT, za to, že ste nás pozvali. Máme tu isté spoločné prvky. Myslím si, že také sme boli postupovať aj do budúcnosti. Máme spoločný program, môžeme takto spolupracovať. A to skutočne veľmi účinným spôsobom. Avšak chcela by som ešte členov výboru Ample, ktorí tu sú, informovať o tom, že o 10.45 naše rokovanie pokračuje. To je to rokovanie, ktoré sme prerušili včera uprostred po obedia a presunieme sa do miestnosti, je to stále Jan 6Q2. Takže ja teraz musím odísť, ideme do rokovacej miestnosti a máme pred sebou skutočne veľa bodov ktoré budeme skúmať z hľadiska e, nášho výboru EMPO. V každom prípade ďakujem za to spoločné rokovanie. Ďakujem pekne aj z mojej strany. A na tomto mieste myslím si, že budeme pokračovať v tejto dobrej spolupráci, ktorá sa overila. Ešte budeme chvíľku pokračovať, ale pokiaľ ide o členov EMPL do budovy JAN, Áno, samozrejme, pevne verím, že budete mať možnosť sa tam presunúť. Dostane slovo Julie Ward, potom dostane slovo komisia a Julie Ward na jednu minútu. Uh, thank you, Petra, um, and Ďakujem pekne, Petra, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcela skonštatovať, aké dôležité je to, aby kreatívne zručnosti boli súčasťou akejkoľvek agendy, ktorá sa pripraví. Totiž to potrebujem podporiť kreativitu. Ide o to, aby sme si boli istí, že sa učíme spoluprácu, tak budeme lepšie vychádzať. Preto ide o zručnosti riešenia sporov. Je tu rozličné zručnosti, ktoré sú dôležité pre ďalší život. Neformálne e, vzdelávanie, veľmi dôležité celoživotné vzdelávanie. Zároveň to zahrňa aj vzdelávanie v odboroch. Máme to na severozápade Anglická, tam máme výborné skúsenosti s takýmto vzdelávaním je tam úzká spolupráca s odborovým hnutím. Zároveň by som ešte chcela hovoriť o pracovnej gramotnosti. Aj pre mňa je to pomerne nová vec a myslím si, že to je veľmi dôležité z hľadiska toho, ako im ďalej postupovať. No a napokon ešte pár slov k migrantom, utečencom a podnikaniu. Migranti a utečenci prinášajú nové zručnosti do našich komunít, obohacujú ich ako aj našu kultúru. Moji predkovia boli hugenoti zo severného Francúzska, ktorí priniesli rozličné zručnosti do Spojeného kráľovstva. A to bol vlastne základ toho, že sa vybudovalo bohatstvo toho mesta, kde, kam sa presťahovali. Takže musíme takto pristupovať dečičencom a migrantom. Prepač Petra, ešte jedna vec, je to dôležité. Totiž včera došlo k úmrtiam v Londýne na úrovni e, na základe teroristického útoku. My si to nepripomenuli. Áno, boli tam aj zranené osoby, mladí ľudia, študenti, nielen zo Spojeného kráľovstva, aj z Francúzska, aj z Rumunska. Takže skutočne ja emocionálne na to reagujem, sa ma to veľmi dotklo, takže keď sa dejú takéto veci vo, zvyk, vo zvyšku sveta, si to pripomíname. Na dnes tu vlastne hovoríme o študentoch mladých ľuďoch, ale ani jedno veto sme si to nepripomenuli ľudí, ktorí skutočne takto trpia v Londýne, takže chcela som na to poukázať. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto poznámku. Ja by som dala ešte stručne slovo komisii. Poprosím veľmi, o veľmi stručnú reakciu, lebo kolegovia z výboru EMPL majú ešte pred sebou dlhú cestu. Nech sa páči. Okay, thank you, thank you, and thank you for, for... Ďakujem pekne, ďakujem pekne za správu. Ďakujem pekne za váš prístup celkovo k tejto správe téme. Ďakujeme aj za ten silný odkaz pre členské štáty, aby sa tieto aktivizovali. Pokiaľ ide o otázku upskilling, tak tam vítame tie rôzne odkazy v správe. Kladieme si však otázku, či by sa nedali nejako zoskupiť, aby ten text bol jasnejší. Financovanie áno, platí, že agenda zručnosti Upskilling Path, že toto sú veci, ktoré nemajú ďalšie financovanie, nie sú ním vybavené, ale musíme zdôrazniť, že ten viacročný finančný rámec už obsahuje vysoké investície na národné reformy, napríklad ESF, alebo spolupráca a výmenné programy typu Erasmus+, čiže toto by sa dalo využiť, tieto zdroje. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A keďže viem, že pani Glabajová musí odísť, tak jej dávam rovno slovo. Ďakujem pekne. Čím viac schôdzi budeme mať, o to lepšie budete vedieť vysloviť moje priezvisko. Už sa teším. Takže stručne všetko sme si poznačili. Ďakujeme všetkým kolegom ktorí hovorili o osvedčených postupoch, o motivácii členských štátov, o nástrojoch, ktoré musia členské štáty mať dispozícii, vzdelávanie učiteľov. Toto považujem za veľmi dôležité. Podnikateľské zručnosti, finančné zručnosti, ako dôležitá výbava do života, digitálne eh, tzv. soft zručnosti, kreatívne schopnosti. Ďakujem kolegyni, že to spomenula. Na záver chcem povedať, že to, čo my teraz odporúčime členským štátom, že toho výsledok uvidíme až o 10 rokov. Viete, ako to vo vzdelávaní je? Že teraz je potrebné urobiť niečo, aby sme mali výsledky o 10 rokov. Takže preto musíme konať teraz. Áno, tie komplimenty ma potešili, ale ja sa zdám mladá, lebo pracujem s takýmto mladým kolegom a všetkým odporúčam spolupracovať s niekým mladým, lebo potom ten priemerný vek sa zníži a máte lepší pocit, e, vaše sebavedomie e, rastie, takže e, keď budem mať problém so sebavedomím, tak prídem zrovna do výboru pre kultúru. Takže my sme možno nie až takí mladí, ale určite sme kreatívni a preto sme chceli urobiť určité vypočutie ako to podporia e, naši predsedovia, naše predsedničky a sekretariáty. Chceme urobiť niečo konkrétne, pozvať si nejakých študentov, učiteľov, zamestnávateľov, aby sme sa mohli konkrétne pozhovárať o nejakých návrhoch, lebo naozaj by bolo fajn, keby sme od ľudí z praxe počuli, aké majú konkrétne návrhy, ktoré by sme mohli zapracovať do našej správy. Takže takéto niečo by sme chceli urobiť, kreatívne sa nad tým zamyslíme. Takže ďakujem e, a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem pekne. Teraz pán Nekov, aj vás poprosím stručne. Áno, ďakujem pekne. Ja sa pokúsim o stručnosť. Všetko, čo tu odznelo, sa pokúsime s kolegyňou Dlabajovou zapracovať. Chcem sa jej poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Chcel by som sa poďakovať aj za príspevky od kolegov, pokiaľ ide o našu správu a o oznámenie. To, čo povedala pani Lambert, teda ten prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a k obehovému hospodárstvu, už to síce nie je, kolegyňa, ale podľa mňa potrebujeme naozaj ľudí vysoko kvalifikovaných, aby sme sa mohli dopracovať k takejto nízkouhlíkovej a obehovej ekonomike. Ak to, o čom teraz hovoríme, nebude implementované, tak to budú len také zbožné želania, A preto by som rád vyzval komisiu, aby dala nejaké prostriedky na všetky tieto aktivity. Vieme, že Európsky sociálny fond a Erasmus Plus e, to sú prostriedky, ktoré už boli medzi členské štáty prerozdelené. Takže ak nebudeme mať ďalšie doplnkové financie na tieto nové iniciatívy, tak výsledky nemôžeme očakávať. Dôležité je zdôrazniť, že rozvoj nových zručností, posilňovanie vzdelávania, vzdelanosti e, na strane študentov a učiteľov, bez tohto sa nemôžeme nemôžeme dúfať v lepšiu budúcnosť. Toto je investícia do našej budúcnosti. Takže v tomto duchu sa chcem poďakovať za všetky pripomienky a opakujem, všetko v našom texte zohľadníme. A verím, že naša záverečná správa bude naozaj vynikajúca. Ďakujem. Áno, ďakujeme pekne. Len pripomeniem pozmeňovacie návrhy do 6. apríla posúdenie návrhov nebude. Hlasovať sa bude v júni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne členom výboru pre zamestnanosť. Želám vám príjemné ďalšie zasadanie a členov výboru pre kultúru poprosím, aby tu v každom prípade zostali, lebo máme ešte ďalšie body na programe. Herzlichen Dank und schönen Tag noch.